Od EPP, SND, Zelených, EFDD, ENF som dostal žiadosti o zmenu a menovania v delegáciách a v výboroch. Tieto budú v zápisnici z dnešného plenárneho zasadnutia. Ak nebudú žiadne pripomienky, tieto menovania sa budú považovať za schválené.